Ide o bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch. Pán Kvalio má teraz na 4 minúty slovo. Ďakujem, pán predseda. Ide o úpravu nariadenia z roku 2004. Ide o bezpečnostné znaky a biometriu pasov a cestovných dokladov. Na rozdiel od roku 2004 sme momentálne v spolurozhodovacom procese. Ďakujeme francúzskému predsedníctvu a ďakujeme aj predsedovi Parovcovi za to, že sa naozaj snažil dosiahnuť dobrý výsledok pri prvom čítaní. A Budeme ďalej spolupracovať pri nachádzaní ďalších riešení. Už v roku 2004 malo toto nariadenie vstúpiť do platnosti a od júna minulého roka mali všetky členské štáty vybaviť svojich občanov už od narodenia príslušnými pasmi. Niektoré členské štáty nabehli na tento nový systém a dá sa povedať, že je to veľmi ťažké zohnať príslušné údaje, predovšetkým pre deti mladšie ako 6 rokov. Národné legislatívy samozrejme môžu e, vytvoriť e, príslušné podmienky, aj výnimky. A sú také prípady, e, kde sa vydávajú iba pasy na určitú lehotu. Ide pre všetkým o deti. A keď rodičia odchádzajú s deťmi mimo šengenskej zóny, musia vykazovať takýto pas. Teraz tu máme lehotu 4 rokov a dá sa stanoviť aj hranica, ktorá by nemala byť nižšia ako 6 rokov. Okrem toho by sa mala stanoviť revizná klauzula a tam by bolo uvedené, že po 4 rokoch komisia znova bude revidovať dôveryhodnosť biometrických údajov a pokiaľ ide o deti, tak e, tam sa to bude tiež zisťovať. Existujú výnimky pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nie sú fyzicky v stave odovzdávať otlačky prstov. Takisto vychádzame z odporúčaní ICAO a Tu ide o ďalšie prostriedky, ktoré potrebujeme na boj proti obchodovaniu s deťmi. Medzi všetkými tromi inštitúciami by sa mala vytvoriť a podpísať dohoda o ochrane detí, aby sa deti chránili predovšetkým e, pred únosmi a obchodovaním. Komisia zavede príslušné opatrenia v občianskoprávnej oblasti Európska únia v tejto oblasti má iba obmedzenú príslušnosť. Pasy spadajú pod národnú príslušnosť členských štátok Európskej únie a Európska únia môže zasiahnuť iba vtedy, keď ide o biometrické údaje pasov, ktoré by sa mali posilniť tak, aby sa hraničné kontroly uľahčili. Musím povedať, že sa nám podarilo nájsť predpisy, ktoré dosahujú a zabezpečujú rovnováhu medzi národnými predpismi a európskymi predpismi. Je možné obmedziť používanie takýchto údajov. Takéto údaje sa smú používať iba pre vyhradené účely a majiteľ pasu, či už to je jeho pas alebo pas jeho dieťaťa, vie, akým spôsobom sa používajú tieto údaje. Ide ešte aj o dôveryhodnosť týchto dokumentov, ktorá sa overuje na príslušných orgánoch. A musíme taktiež zistiť, kde sa môžu objaviť chyby a z akých dôvodov. Máme tu ešte revíznu klauzulu po štyroch rokoch sa spolu rozhodovaním zavedú všetky potrebné zmeny, ktoré sa objavia po štyroch rokoch treba aj konzultovať orgán pre ochranu osobných údajov. To však nebolo zohľadnené. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kole, pán Baro, teraz v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, začneme tým, že poďakujem predsedovi výboru Levy a Chcel by som sa takisto srdečne poďakovať Karlosovi Kvaliovi za jeho vynikajúcu správu. A taktiež by som sa musel poďakovať za jeho vynikajúcu spoluprácu s komisiou e, pri takejto citlivej a delikatnej záležitosti. Návrh komisie je zameraný na harmonizované výnimky e, z požiadavky odnímať otlačky prstov, aby sa zaistilo, že sa bude zaobchádzať so všetkými občanmi Európskej únie rovnako. Komisia chce taktiež chrániť deti, chce ich chrániť pred obchodovaním tým, že princíp jednej osoby s jedným pasom a bude medzinárodne uznávať. Taktiež by som rád e, privítal úsilie Európskeho parlamentu dosiahnuť dohodu pri prvom čítaní návrhu Otlačky prstov sa budú musieť používať v pasoch členských štátov. A to do 18. júna 2009 najneskôr. Takže ak sa ešte nedosiahla dohoda, a ak sa nedosiahne dohoda, všetci budú povinní odovzdávať otlačky prstov, poskytovať otlačky prstov, dokonca aj novorodenci, keď budú chcieť cestovať do zahraničia. Preto by som chcel povedať, aká nadšená je komisia e, s kompromisným návrhom. Komisia teraz pracuje text a predseda Európskeho parlamentu bude e, konať čo najefektívnejšie. Myslím si, že nemusím hovoriť ďalšie podrobnosti, ale s otvorenými ušami si vypočujem príspevky e, európskych poslancov. Chcel by som sa však ešte raz poďakovať spravodajcovi Karlosovi Koliovi za jeho vynikajúcu prácu. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. E, ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dve minúty pre pani Kacek. Pán predseda, vážení kolegovia, som šťastná mene EPP, že môžem podporiť tie návrhy, ktoré to boli dnes prezentované. Myslím si, že je absolútne naliehavé vytvoriť e, normy pre biometrické údaje. Kolegovia možno nevedia, že sú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o e, prísnosť overovania pasových fotografií. Mnohé krajiny žiadajú, aby občania osobne prišli so žiadosťou a s fotografiou ktorú prikladajú k žiadosti o A v takom prípade potom osoby na príslušnom úrade vidia, či osoba, ktorá prišla so žiadosťou, sa podobá na osobu na fotografiu. Ale v niektorých krajinách, predovšetkým v Spojenom kráľovstve, Žiadosti sa zasielajú poštou a autenticitu potom overuje iba tzv. profesionál, ktorý eh, poznal žiadateľ minimálne dva roky. Keď sa pozrite na zoznam tých osob, ktoré sú opravnené toto robí, zistíte, že je to veľmi zaujímavé čítanie. Môže to byť váš zubár, váš lekár, môže to byť aj fotograf, môže to byť aj požiarník. Samozrejme, tým nechcem e, zneúctevať tieto profesie, ale je to naozaj zaujímavé. E, takisto overovanie v USA je iné ako v Európe Takzvané akceptovateľné miesta môžu overovať totožnosť osoby, ktorá sa uchádza o pas. Je to neuveriteľné, že takáto e, krajina, ktorá sa tak stará o svoju bezpečnosť, a má bezvizový styk s Európou, takýmto spôsobom e, poskytuje pasy. To znamená, že musíme naozaj zaviesť o mnoho spolahlivejšie biometrické údaje, konkrétne otlačky prstov. Ale musíme sa aj postarať o to, aby agentúry, ktoré sú zodpovedné za e, zber a verifikáciu týchto otlačkov, uplatňujú rovnaké normy nielen v Európskej únii, ale aj hlavne v tých e, krajinách, ktoré majú bezvizový styk s Európou. Oni nás musia uistiť, že taktiež naplňajú rovnako prísne požiadavky ako naše občania tuto v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Kacek. A teraz v mene socialistickej skupiny dve minúty. A pani Rohr má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, v roku 2004 mal vstúpiť do platnosti nariadenie pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladov. A vtedy tam nebola nejaká výnimka pre poskytovanie otlačkov prstov. Teraz vidíme ale, že existujúca technológia ešte stále neumožňuje, aby otlačky prstov, e, ktoré sa zobrali deťom mladším ako 12 rokov, boli dostatočne spolahlivé. A preto som nadšená e, z tohto kompromisu, pretože sa tu stanovil vekový limit 12 rokov pre biometrické údaje. My sme súhlasili e, s výnimkou pre členské štáty, ktoré už majú legislatívu, ktorá hovorí o veku 6 rokov. Používanie takýchto údajov nebude akceptovateľné, pokiaľ nebude naozaj možné ochraňovať deti. A zatiaľ to tak nie je, ale stále sme otvorení možnému pozitívnemu vývoju, pokiaľ ide o technológie v tejto oblasti. Našou prioritou je starať sa o bezpečnosť detí, keď cestujú same, aby sme zabránili akýmkoľvek únosom alebo obchodovaniu s deťmi zapísanie údajov do pasov dáva iba falošnú predstavu bezpečnosti, pretože to nebráni deťom prekročiť hranicu bez eh, súhlasu rodičov. Kompromis teda umožnil eh, komisii prísť so správou o požiadavkách pre ľudí, ktorí prichádzajú na externé hranice. A takýmto spôsobom budeme môcť navrhovať iniciatívy eh, pre uplatňovanie európskeho prístupu pre deti, ktoré prekračujú hranice bez rodičov. Biometria v pasoch by sa mala používať iba na to, aby sa overila autenticita dokladov danej osoby. Biometrické údaje budú akceptovateľné len vtedy, keď budeme mať prísne pravidla na ochranu osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene skupiny ALDE, 2,5 minúty, pán Depre. Áno, pán predseda. Vážené dámy a páni, som veľmi šťastný, že vidím pána Koelieho a mali by sme, uh, sa, mali by sme mu skutočne pogratulovať a aj poslednému uh, predsedníctvu, ktoré skutočne vynaložilo veľmi veľa úsilia na to, aby uh, bola táto dohoda dosiahnutá už počas prvého čítania a existovala tu patričná vôľa tieto kompromisy uzavrieť. Karlosovi Kieljovi by som chcel naozaj poďakovať, pretože toto je skutočne klenot, pokiaľ ide o e, čistotu a jasnosť a transparentnosť. Keď analizujete ten text, ktorý máme pred nami, je tam jedna a hlavná zásada, ktorá je skutočne revolučnou zásadou a netýka sa biometrických informácií, ktoré e, tam boli zapracované od roku 2004. Pretože e, táto myšlienka jedna osoba na jeden pas vlastne E, vyvoláva otázku e, detí, pretože kedy vlastne môžete začať odoberať e, otlačky prstov deťom. A Carlos samozrejme hovorí, že by bolo veľmi dôležité, aby sme začali och- s ochranou teda takýchto malých detí už čo najskôr. A prirodzene, že biometrické údaje odoberať od takýchto detí nie je celkom dobre mysliteľné. Máme členské štáty, ktoré tieto veci skutočne um, považujú e, za e, realizovateľnú od e, veku 4 rokov, niektoré od 6 a tak ďalej. A preto treba znovu zhodnotiť existujúce systémy a tam, kde je to vhodné, spraviť patričné korekcie. Môžeme dúfať, že technika pokročí počas tohto obdobia, pretože táto myšlienka ochrany detí prirodzene závisí od porovnateľných biometrických údajov a podľa možnosti čo najskôr a samozrejme, že my môžeme len um, vyjadriť svoju podporu tomuto textu a znovu by som sa chcel poďakovať spravodajcovi komisii za pôvodný návrh a rade za podporu. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pán predseda za skupinu UEN. Má slovo pani Angelili na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela pogratulovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol ako spravodajca. Pokiaľ ide o európsku stratégiu a práva menšín, by som chcela počiarknúť a práve tie veci, ktoré, o ktorých hovorili predchádzajúci rečníci a tie dôležité body v tejto správe pána Koelia v prvom rade je veľmi dôležité e, teda pridržiavať sa tejto zásady, aby sme mali rovnaký prístup, pokiaľ ide o um, deti, ktoré prechádzajú vonkajšími hranicami. Po druhé, táto zásada jedna osoba na jeden pas, to je veľmi dôležité pravidlo, pretože to znamená, že biometrické údaje spolu s dokumentom, s týmto pasom vlastne sa posúvajú. Čo to znamená? To znamená že tento súčasný systém je taký systémom, kde doteraz vlastne bolo možné dieťa zapisovať do pasu e, jeho rodiča. A pritom je samozrejme veľmi ťažké vlastne e, identifikovať e, identitu tohto dieťaťa a tým sa vlastne otvárali dvere k obchodovaniu s deťmi. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme naznačili aj túto technickú realizovateľnosť, pokiaľ ide o e, deti, ktoré sú mladšie ako 12-ročné v nadväznosti na správnu identifikáciu týchto detí. A to je veľmi dôležité. My sa naozaj snažíme zlepšiť funkčnosť a účinnosť tohto systému, hlavne pokiaľ ide o to, že by sme chceli naozaj chrániť deti pred e, možnosťou, aby boli e, v podstate aby spadli do tejto siete obchodovania s deťmi Ehm, dôležité je, aby tieto veci boli bezpečnejšie a bez pochyb je veľmi dôležité eh, vlastne už od samého narodenia istým spôsobom stanoviť identitu dieťaťa. A teraz za zelených a ALE má slovo eh, pani Zdanoka. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v prvom rade za skupinu zelených a ALE by som sa chcela poďakovať pánovi Koeliovi za vynikajúcu prácu Všetci samozrejme e, máme rôzne, e, rozličné politické názory, ale on e, skutočne vynaložil všetko úsilie na to, aby dosiahol kompromis. Samozrejme, že zelení podporujú biometriu, pokiaľ naozaj nie je nevyhnutnosť biometrických údajov, nutná z jasných dôvodov. My sme hlasovali proti biometrii, pokiaľ ide o víza, sme aj proti biometrickým údajom v európskych pasoch. A súčasný návrh vlastne považujeme za možnosť, ako e, odoberať otlačky prstom e, ľuďom e, v nadväznosti na tieto cestovné doklady. Um, vekový limit 12 rokov, ktorý sa stanovuje pri tých členských štátoch, kde sa um, nerobí odoberanie otlačkov prstov pri deťoch a 6 rokov, pokiaľ ide o ostatné členské štáty. Znovu by som chcela počiarknúť to, že podporujeme istý vekový limit. To samozrejme neznamená, že by sme podporovali odberanie pr- otlačkov prstov ako také. Hm, sme presvedčení, že vlastne biometrické údaje by sa mali vlastne naozaj využívať len vtedy, keď chceme identifikovať identitu takéhoto dokladu cestovného, respektíve identitu držiteľa tohto dokladu. Samozrejme, že takéto presadzovanie zákona nie je legitímne a nie je to ani primerané. Sme presvedčení, že každý, nemôžeme tvrdiť, že každý, kto má európsky pas, je vlastne tým pádom potenciálne podozrivým, ktorého otlačky prstov by sa mali niekde ukladať. Takže toto počiarkujeme ešte raz a gratulujeme pánovi Koeliovi a rade za tento dosiahnutý kompromis. Ďakujeme pani Zdanoka a teraz za skupinu GUE NGL má slovo pani Kaufmann na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja nie som za to, aby už od eh, mladého veku detí sa vlastne odoberali takto otlačky prstov. Deti by v podstate eh, sme mali vyňať z tejto povinnosti, pokiaľ ide o odberanie prstov nadväznosti na cestovné doklady. A práve preto je samozrejme však dôležité, aby sme chránili deti. Pokiaľ ide o vek pod 12 rokov, zatiaľ samozrejme nemáme e, nejaké e, bezpečné e, znaky, o ktoré sa môžeme vlastne opierať. A potom samozrejme sa musíme zamyslieť nad tým, že do akej miery je to vlastne spolahlivé. Naozaj sa dajú takéto údaje vlastne použiť a či to vlastne e, nebude menšia bezpečnosť ako väčšia bezpečnosť. A práve preto je vlastne e, otázne, že či skutočne je potrebné takéto údaje e, vlastne zhromažďovať. Kompromis, ktorý predložila rada, vlastne odzrkadluje tento spôsob myslenia a, a práve preto v podstate by sme sa chceli poďakovať veľmi dobre, za veľmi dobrú prácu pánu spravodajcovi a sme radi, že e, vlastne odberanie otlačkov prstov u detí, ktoré sú mladšie ako 12 rokov, sa odkladá o 4 roky, že tam táto výnimka. Bohužiaľ, tento kompromis samozrejme počíta aj s istými výnimkami pri každom členskom štáte, kde vlastne sa už podľa ich e, vnútroštátnych zákonov umožňuje, aby sa o tieto otlačky prstov odoberali deťom, ktoré sú mladšie ako 12 ročné. Samozrejme, že sa musí e, jasne stanoviť, že európsky zákon, pokiaľ ide o bezpečnostné znaky a e, biometriu v pasoch a cestovných dokladoch, nemôže e, potom slúžiť na to, aby sa na vnútroštátnej úrovni vlastne zriadili patričné databanky, ktoré budú zhromažďovať tieto údaje. Veľmi pekne ďakujeme pani Kaufmanova za Inde Adem, pán Betten. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi rád um, som tomu, že môžem uh, skonštatovať, že Spojené kráľovstvo je vyňaté z tohto nariadenia, pretože nie je súčasťou šengenskej zóny. Ale samozrejme britská vláda povedala, že bude držať krok uh, s týmto nariadením, aby naše britské dokumenty sa nepovažovali za dokumenty druhej triedy. Toto má byť návrh, pokiaľ ide o uh, dokumenty, doklady cestovné prvej triedy. Ale ako ukazuje táto správa, vznikajú množstvo vzniká množstvo otázok, pokiaľ ide o autenticitu biometrických údajov a overovanie týchto dokumentov. Aké sú vlastne tie doklady a ako môžeme zabezpečiť, že sú skutočne autentické. Ako náhle bol vydaný pas, tak nemá veľmi veľký význam, pokiaľ skutočne nemôžeme biometrické údaje skontrolovať nadväznosti na identitu tohto eh, držiteľa cestovného dokladu a porovnať si to s centralizovanou databázou. A táto správa hovorí o tom, že by mali byť vysokobezpečné databánky, ale vieme, Eh, na základe skúseností v Británii, že neexistuje vlastne nejaké vysokobezpečné médium, ktoré by takéto údaje vlastne eh, mohlo skladovať. Celé milióny, eh, teda celé údaje mnohých miliónov ľudí sa u nás stratili v Británii za posledné roky. Každý v Spojenom kráľovstve vie, že osobné údaje vlastne nie sú bezpečné v rukách našej vlády. Táto správa nehovorí o spolahlivosti biometrických údajov ako takých služby, ktoré vydávajú e, v Spojenom kráľovstve takéto pasy, ukazovali, že vlastne to zlyhávalo e, jednak ku trom, pokiaľ išlo o e, zobrazenie tváre a jednak štyrom, pokiaľ išlo o skenovanie dúhovky. Toto samozrejme nie je taký bezpečný mechanizmus, ako si asi predstavujeme. Práve preto strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva bude vlastne hlasovať proti tejto správe. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pán Klajs za nezávislých. Vážený pán predseda, ďakujem vám za slovo. Spravodajca veľmi správne púta pozornosť na isté tú aktualizáciu o tejto záležitosti, pokiaľ ide o spracovávanie a vydávanie nových pasov a identifikáciu ľudí na základe týchto pasov. A hovorí o tom, že toto je vlastne pomerne moderná veda a práve preto by sme sa mali na to znovu v istom čase pozrieť. Preto je potrebné, aby sme mali harmonizáciu biometrických údajov, pretože prirodzene, že každá reťaz je len taká silná, ako jej najslabšie ohnívko. A my v našom spoločenstve by sme mali naozaj vidieť veľmi silný dohľad nad takýmito uh, inštitúciami, pretože ešte stále vlastne tu máme veľmi um, základné um, medzery a takéto nezákonné skupiny kriminálnikov sa skutočne budú snažiť istým spôsobom, e, tak povediať, e, sa dostať e, na takýto radar. A práve preto by biometrické údaje mali byť základne dôležitou záležitosťou. A teraz pán Lange, dve minúty. Pani Lange, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. ďakujem pekne. Dovolte, aby som poďakovala spravodajcovi, pánovi kolegovi, pane Pepe, za jeho úsilie. Skutočne sa snažil aj ozajstný kompromis a chcel by som sa teraz venovať niektorým detailom. Cieľom je vlastne bojovať proti únosom a proti vykoristovaniu detí, pretože takto vlastne cieľom je, aby sa mohli, mohla stanoviť totožnosť detí u nás proste bolo bežné, že sa dieťa pripísalo do pasu rodičov v našej krajine. U nás teda maximálne to stojí 48 eur. A keď sa chcete pridať ďalšie, pero tak vlastne potom e, sa doplatí len suma 2 eur. A, a teraz, a tak to bolo, ale teraz to bude asi 250 eur za každý pas. Takže je to ale dôležité, aby sme zabezpečili ochranu detí a ich bezpečnosť. Uvidíme, aké budú dôsledky tohto nariadenia, ale jednoznačné, e, že je potrebné aj toto cestou pasov deti chrániť. Dôležité je ale vedieť aj to, kto sa o dieťa stará. Hej. Čiže možno bude potrebné ešte priniesť aj ďalšie nejaké ustanovenia, proste podľa toho, aby sa vedelo, že v koho patere to dieťa je. A v súčasnosti existuje množstvo rôznych prístupov v jednotlivých krajinách, ako sa tieto veci riešia. Čiže zavedenie pasov pre každú osobu by teda mohlo viesť k tomu, že dôjde k zniženiu počtu únosov a Určite očakávania tu sú v tomto smere. Môžu však vzniknúť nejaké nepredpokladané dôsledky. Možno bude potrebné zaviesť aj ďalšie ustanovenia a preto v mene kresťanských demokratov môžem parlament uistiť, že toto podporíme. Ďakujeme za slovo. Pán Lamronidis má teraz 2,5 minúty, pánu minútu pol. Pán predseda, ďakujem za slovo. Parlament sa presadil svojim názorom, pretože nechce, aby sa zaznamenávali otlačky prstov detí vo veku do 6 rokov. Samozrejme, bude možné takéto informácie získať iba vtedy, keď to bude potrebné a užitočné. Veľmi často vlastne v rade aj komisii sme svedkami toho, ako sa obchádzajú nejaké takéto veci, keď sa takáto legislatíva navrhne. Čiže účelom je, aby sa zabránilo únosom a vykoresťovaniu detí a obchodovaniu s deťmi. Musíme sa však uistiť, že získané údaje sú potrebné a existujú už rôzne štúdie, ktorých počet rastie a svedčia o tom, že ale nie vždy sa požiadavky naplňajú, a keď sa hovorí o tých šiestich rokoch, tak vlastne už tie údaje nie sú dostatočne dobré u detí a zastarávajú. Takže možno musíme sa zamyslieť nad dĺžkou tohto obdobia a možno bude treba zaviesť nové ustanovenia, ako aj tie, ktoré teraz sa snažíme zaviesť. A dôležité je, aby tie údaje boli užitočné. Čo ale chceme urobiť je vlastne zaistiť, aby sa dala stanoviť totožnosť osoby a aby išlo o pravý, nie falošný pas. Ďakujem, pán Labronidis. Pán Čarnecký má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Zavadzanie pasov s biometrickými údajmi za účelom stanovenia totožnosti osôb majú jednoznačne za cieľ bojovať proti falšovaniu takýchto dokumentov, ale aj bojovať proti únosom, proti terorizmu a tak ďalej. Isté, že tieto doklady si vyžadujú vysoký stupeň spolahlivosti, keď hovoríme o biometrických údajoch, a preto je potrebná aj vysoká úroveň harmonizácie medzi členskými štátmi, aby sa dosiahla ozaj spolahlivosť pri identifikácii osôb v rôznych členských štátoch existujú povinné prvky, ktoré podmienujú vydanie pasu. Pokiaľ ide o bezpečnostné prvky, tak tieto možno sú menej obsiahnuté, pokiaľ sa hovorí o tých biometrických aspektoch. Aspoň teda doteraz taká situácia bola. Ďakujem. Pán Rogalský má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Zharmonizovanie ustanovení, ktoré sa týkajú biometrických údajov v pasoch za účelom stanovenia totožnosti, je to oblasť, ktorá môže ozaj zvýšiť dôveryhodnosť a vlastne to je aj účelom. Chceme bojovať proti kriminalite, terorizmu a nezákonnej migrácii. Otázka je, či máme ale odskúšané tieto prostriedky, keď príde na túto pokrokovú a vyspelú technológiu. Vlastne štáty majú voľnú ruku v tomto, aké metódy testovania si tu budú uplatňovať. Možno aj to bude problém. No, možno existujú, vlastne existujú jednoznačne aj pasy bez biometrických údajov a sú v obehu a myslím si, že každý by mal mať vystavený pas na báze jedna osoba, jeden pas. Nehovoríme tu síce len o pasoch, mali by sme hovoriť aj o iných cestovných dokladoch a o tom určite by sme mali ešte podiskutovať. Ďakujem. Ďakujem pánovi Rogalskému, pán Adamov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je jasné, že nariadenie, ktoré dnes prejednávame, môže viesť k zlepšeniu situácie vo viacerých členských štátoch. A aj keď povedzme teraz je ešte len menšina tých štátov, ktoré jednoznačne požadujú biometrické údaje v pasoch, ale je zrejme, že to, o čom sa tu rozhoduje, bude mať významný dopad na budúci vývoj. Myslím si, že toto môže otvoriť bránu tomu, že sa budú viesť osobné záznamy o osobách a tam bude obsahnutých veľa osobných informácií, takže si myslím, že by sme mali postupovať veľmi opatrne. A chcem povedať, že by sme neboli spokojní, keby sa takéto informácie nevhodne náhodou využili. Ďakujeme pánovi Adamovi. Pán Melcer, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Používanie biometrických dát poskytuje možnosť lepšej ochrany dokladov pred falšovaním a pomáha, alebo môže pomôcť aj v boji proti nezákonnej migrácii. Frontex teda by mal dostať k dispozícii všetky tie nástroje, ktoré by mu umožnili náležite vykonávať svoju prácu. Rám, teda hlavne hovoríme o ochrane vonkajších hraníc únie. Keď boli prípady napríklad, že sa falšovali aj otlačky prstov a fotografie sa dajú tiež veľmi zmenšiť a tým sa vlastne e, identifikácia podstatne stiaží. Ale využitím biometrických údajov pre bežných občanov je veľmi dôležitá vec, pokiaľ sa zachová ochrana osobných údajov. Ďakujem. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, tisztelt biztos úr! mindenekelőtt szeretném megköszönni coelho kollégának a kitűnő munkáját. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi kolegovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal. A práve Posledné skúsenosti ukážu, že obchodovanie s ľuďmi, pre všetkým s deťmi, zaujá napríklad znepokojujúcu úroveň v rámci, ale aj mimo krajín Európskej únie. Preto považujem za pozitívny krok vpred, že aj maloleté deti môžu prejsť vonkajšími hranicami únie vlastným cestovným dokladom, teda s nimi. Toto opatrenie môže jednak z hľadiska obchodovania s ľuďmi poskytnúť väčšiu bezpečnosť, na druhej strane však treba mať na zreteľ, že dieťa vlastniace cestovný doklad môže cestovať s hocikým. Považujem za poľutovania hodné, že do finálnej právnej normy sa nedostal návrh, podľa ktorého by mal mať cestovný pas mal cestovný pas neplnolených osôb okrem vlastných osobných údajov obsahovať aj údaje osoby alebo osôb, ktoré sú za ne zodpovedné. Je pravdou, že prvý odsek návrhu požaduje od komisie, aby predložila správu o požiadavkách týkajúcich sa detí spolu cestujúcich o samote alebo v sprievode, ktoré prechádzajú cez vonkajšie hranice členských štátov, aby v prípade potreby navrhla vhodné iniciatívy na zabezpečenie ochrany detí prechádzajúcich cez vonkajšie hranice členských štátov. Je to príležitosť do budúcnosti, preto žiadam komisiu, aby spolu so všetkými zainteresovanými organizáciami, ako napríklad OBSE, OECD, UNICEF, UNHCR, IOM a v neposlednom rade Europol, aby teda vyhodnotili výsledky a urobili potrebné opatrenia za efektívnejšiu ochranu detí, keďže skúsenosti ukazujú, že medzi obeťami obchodovanie s ľuďmi je práve čoraz viac detí. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani Bauerovej. 1,5 minúty. Pán Franco. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, eh, chcel by som poďakovať kolegovi Koľovi za prácu, ktorú vykonal. Je to dôležitý prvok, ktorý má pomôcť pri stanovaní noriem pre pasy v členských krajinách. Momentálne Musíme bojovať proti únosom a proti zlému zaobchádzaniu a vykoristovaniu detí. Vlastne, pokiaľ ide o ten princíp jedna osoba, jeden pas, to by bol práve prostriedok, ktorý by nám umožnil efektívnejšie bojovať proti tým negatívnym tendenciám, ktoré v súčasnosti poznáme. Čiže hovorilo sa tu pravda o tých o, o tom takom ľudia 6 rokov, ale momentálne je dôležité, aby sa aktualizovali predpisy. E, napríklad v Portugalsku by sa hovorilo práve, že o tom o veku 6 rokov ako minimálnom pre vystavenie vlastného pasu, ale môžeme povedať, že nejde len o pas, ale ide vlastne o spôsob prezentácie, predkladania dokumentov, ktoré fungujú e, ako pasy, teda ako cestovné doklady pri prekračovaní hraníc. Dôležité je, aby tieto doklady umožnili chrániť osoby pri prekračovaní hraníc. Ďakujem. Ďakujem, pán Bates. Ďakujem pekne za vyjadrenie pána Kveďa. A chceme podporiť jeho stanovisko. Je eh, vynikajúce ako vždy. Súhlasím s tým návrhom, ktorý sme tu dnes počuli, pokiaľ ide o princíp jedna osoba, jeden pas. Radi by, radi by som si vypočul názor a možno aj spravodajca bude zdieľať tento názor. Čo urobíme s deťmi, ktoré cestujú sami teda samé a nie sú sprevádzané nikým. Aká je štandardná politika potom v súvislosti s dokladmi, ktoré takéto dieťa má mať? A spravodajca hovorí, že doklady by mali zahraňať aj to, že tam bude niekto spomenutý, kto je ako rodič alebo iná zodpovedná osoba, kto zodpovedá za dieťa. A čo keď tam bude iná osoba, ktorá nezodpovedá za dané dieťa ako rodič? To je jeden z možných problémov. Druhá vec. Povedzme, že pustíme 6-ročné dieťa, aby samo cestovalo. A odhľadnúť od tej traumy, ktoré je dieťa vystavené, že musí samo cestovať, kto vlastne ho bude čakať niekde na príchode, niekde na tom letisku. Alebo keď bude cestovať vlakom alebo autobusom, ako budeme riešiť situáciu s takýmito deťmi? Keď rodičia budú takí nezodpovední, že deti pustia cestovať sami, sám, aby cestovali samé v autobuse alebo vlakom v takomto nízkom veku, v takom mladom veku. Takže e, musíme mať jasno aj v tejto otázke. Pokiaľ ide o bezpečnosť dokumentov, ktoré slúžia na to, aby sa vydali víza, sú tu v našich krajinách rôzne systémy, ktoré umožňujú detekovať podvod alebo snahu o falšovanie. Ale kladem otázku, čo urobíme, keď niekto príde na hranice a zistíme, že údaje v cestovnom doklade danej osoby nesedia s tým, čo je v databáze. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kreutler Dösler, 1,5 minúty. Vážení kolegovia, tisícky detí sú každý rok obeťami obchodovania s deťmi. Štúdia ukázala, že deti sa stávajú aj nielen obeťami, ale aj svetkami trestných činov. Preto sme radi, že je to takéto nariadenie ak aj deti budú mať biometrické údaje v pasoch, bude to preto, že takto budeme môcť naše deti chrániť o mnoho lepšie, lenže táto ochrana sa bude dať zabezpečiť len vtedy, keď každé dieťa bude mať svoj pas s biometrickými údajmi a keď tieto údaje budú zavedené do databázy. Pre moju politickú skupinu je mimoriadne dôležité, aby sme zaistili čo najväčšiu bezpečnosť aj pri uchovávaní biometrických údajov, aby sme všetkým občanom zabezpečili túto bezpečnosť ich osobných údajov. A musíme si stanoviť, kto má právo používať údaje z databáz. Preto musíme zaviesť aj ochranné mechanizmy proti zneužitiu osobných údajov. Preto by som chcel povedať, že tie pravidla, ktoré zavedem, by mali byť e, trošku iné ako v súkromných e, firmách, kde, ako viete, škandalozne dochádza k poskytovaniu osobných údajov tretím stranám za určitý finančný obnos. My musíme využiť tú dôveru, ktorú užívame od občanov Európskej únie a mali by sme zabezpečiť skutočnú ochranu ich osobných údajov. Máme právne požiadavky, ktoré musíme naplniť v tejto oblasti. Chcel by som sa poďakovať aj svojmu dobrému priateľovi Karlasovi za vynikajúcu prácu a ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán Chrysler Dörfler. Teraz e, dve minúty, pani Zdravková. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, Chcel by som, chcela by som zablahoželať spravodajcovi za rovnováhu, ktorú dosiahol v správe o bezpečnostných znakoch a biometrii v pasoch. Navrhnuté zlepšenia zabránia cezhraničným trestným činom nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi. Pokiaľ ide o hraničné krajiny, ako je Bulharsko, je to dôležitá otázka, pretože zavedenie nových noriem pomôže lepšie chrániť vonkajšie hranice Európskej únie aj u nás sú nezvestné deti, o ktorých vôbec nemáme nejaké informácie a preto sa domnievame, že táto správa dáva dobrú príležitosť na posilnenie bezpečnosti a noriem pre údaje, ktoré majú byť uvedené v pasoch najmladších občanov. Poskytne to väčšiu bezpečnosť pri cestovaní mimo Európskej únie. Informácie o deťoch mladších ako 18 rokov znížia možnosť nezákonného obchodovania. Samozrejme, to bude mať dôsledky pre rodiny s mnohými deťmi. To treba mať tiež na pamäti. A o tom hovorili aj viacerí predrečníci, pretože keď tie pasy budú veľmi drahé, tak ich sloboda pohybu bude týmto obmedzená. No a nakoniec, pokiaľ ide o slobodný pohyb Európskej únii a vekovú hranicu, myslím si, že tá veková hranica by mala byť stanovená tak, aby aj najmladší občania Európskej únie mohli cestovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jeden a pol minúty pani Grabovská. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia. Mohla by som začať svoje pripomienky tým, že zablahoželám spravodajcovi k jeho správe, ktorá je veľmi dobrá a veľmi dôležitá. PAS je jasne dokument, ktorý vydávajú členské štáty na základe svojich vlastných ustanovení a vlastných predpisov. Je však dôležité nájsť rovnováhu medzi požiadavkami bezpečnosti osobných údajov a požiadavkami bezpečnosti pred trestnými činmi. A mnohé trestné činy rôzneho druhu sa páchajú. Pomôže nám to bojovať proti nezákonnej imigrácii, proti terorizmu, obchodovaniu s deťmi a všetkým ostatným trestným činom. Informácie obsiahnuté v pasoch obmedzí právomoci členských štátov pri vydávaní pasov. O tom nie je pochyb. Taktiež by som chcela počiarknúť ten princíp jedného pasu na jednu osobu. V súvislosti s deťmi je to dobrý nápad, je to dobrý princíp, ale nesmie sa z toho stať nepriateľná e, finančná príťaž pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť e, zaplatiť poplatky za pasy. Ďalšia vec, ktorá sa tu uvádzala, bola, že technológie sa menia veľmi rýchlo a z toho dôvodu budeme musieť revidovať toto nariadenie po určitom čase. Dozorný orgán nad e, ochranou osobných údajov je dôležitý orgán v Európe a tiež by mal byť e, zapojený do tejto činnosti. Ďakujem veľmi pekne e, pani Grabovská. Teraz jednu minútu pán Evans. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať pánovi Koeliovi za túto správu, pretože je to správa, ktorá je dôležitá pre budúcnosť Európy a 500 miliónov občanov Európy bojí proti trestným činom a terorizmu. Keď tam budú technológie k dispozícii, mali by sme ich využiť. Pokiaľ ide o deti, pani Angelili a ďalší povedali, že by to mohla byť vynikajúca zbraň ktorá nám pomôže bojovať proti obchodovaniu s deťmi. Myslím si, že nový článok ktorý je veľmi dôležitý, kde sa hovorí o účele biometrických údajov, ktorým nie iba overovať autenticitu údajov, ale aj totožnosť držiteľa pasu na základe porovnateľných údajov. Momentálne väčšina krajín sa spolieha iba na fotografie. Veľmi málo ľudí, ani vy, e, pán predseda, ani vy, Barov, nevyzeráte tak, ako na fotkách v pase. Nikto sa nerád chodí e, fotiť na pas, pretože na pasových fotkách vyzerá e, veľmi zle. Takže keď tu máme ďalšie biometrické údaje, využíme ich. Potom tu boli tie protibritské príspevky. No, povedal by som, že britský systém nie je o nič lepší, ale ani o nič horší ako mnohé ďalšie systémy v Európskej únii. Samozrejme, že máme spôsoby, ako overovať tento systém, ale mohol by byť aj lepší. V 21. storočí by sme mali mať naozaj už dobrý systém, ako povedala pani Grábovská. Budeme musieť ustavične meniť tento systém, aby sme mohli naozaj využiť to, čo je k dispozícii v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, ideme e, jednu minútu umožníme tomu, kto sa chce prihlásiť, pán Gala. Pán predseda, ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi vyžaduje nutnosť zavedenia pasov pre deti. Zásada jedna osoba <clears throat> ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi vyžaduje nutnosť zavedenia pasov pre deti. zásada jedna osoba jeden pas znamená že každému dieťaťu ktoré cestuje mimo schengenského priestoru bude vydaný cestovný pas. nový spôsob identifikácie uľahčí kontroly na hraniciach jednotná európska telefónna linka pre správy o nezvestných unesených a sexuálne zneužívaných deťoch pasy s biometrickými údajmi a pripravované spustenie celoeurópskeho systému hlásenia únosov detí sa stanú týmto nástrojom na ochranu detí pred únosom. je potrebné venovať pozornosť vysokému stupňu dôvery pri procese získavania a využívania biometrických údajov podporujem stanovisko spravodajcu že je nutné vykonať analýzu možných nedostatkov identifikačných systémov otlačkov prstov v členských štátov európskej únie. následne je potrebné zvážiť zavedenie spoločného európskeho porovnávacieho systému. ďakujem. Veľmi pekne eh, ďakujeme za túto správu a skutočne sa tešíme z tejto iniciatívy. Je to skutočne veľmi veľký krok po euro, zasadnutí Európskej rady eh, v Solúne. Je tu jasný, eh, v podstate jasné prepojenie medzi cestovným dokladom a vlastníkom. A chcel by som hovoriť o veľmi dôležitých aspektoch. Je pre toto veľmi mimoriadne dôležité a výnimky, pokiaľ ide o, o túto oblasť, je potrebné popísať a v praxi to samozrejme zrealizovať. E, po troch rokoch je nutné opätovné spracovanie e, týchto výsledkov a e, komisia by potom mohla vypracovať patričné korekcie. Samozrejme, že medzi teóriou a praxou budeme mať asi isté e, problémy, prekažky a keď sa budú takéto údaje ukladať, pritom prirodzene je potrebné e, si premyslieť, že e, komu vlastne zveríme bezpečnosť takejto, takýchto jednotlivých osôb. Veľmi dôležité je pri cestovnom pase, aby boli tieto údaje absolútne bezpečné a boli bezpečné aj proti zfalšovaniu. Pani Rúr, jednu sekundu viac alebo menej. Chcem povedať ešte pánovi Koeliovi, že e, pre mňa bolo veľmi veľkou radosťou s vami spolupracovať, pretože máte obrovské zručnosti, máte skutočne možnosti a kapacitu e, počúvať a ľudí a analyzovať to. Takže sme veľmi radi, že vás tu máme. Takže, pán Koelio, môžete vstať zo svojho miesta a prijať takto túto poctu, ktorú vám um, udelili kolegovia. A teraz jednu minútu pán Marinesko. A ja by som chcel pogratulovať spravodajcovi. Rumunsko 1. januára 2009 zaviedlo um, biometrické pasy. To sú pasy, ktoré majú 50 bezpečnostných prvkov. A poprvýkrát v Európskej únie identifikujeme aj uh, fotografiu tváre a aj e, otlačky prstov. Takže toto je niečo, čo by malo byť zavedené v celej Európskej únii do roku 2011. Zavedenie biometrických pásov e, odstránilo vlastne jednu prekážku, ktorá stála medzi um, nami a možnosťou mať bezvízový styk z USA. Chcel by som e, pogratulovať spravodajcovi k tejto správe a Dúfam, že takýto jednotný európsky systém bude onedlho zavedený, pokiaľ ide o pasy a e, kompatibilitu v nadväznosti na pasové záležitosti. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem za slovo. Chcela by som pogratulovať spravodajcovi. Harmonizácia na európskej úrovni, pokiaľ ide o bezpečnostné e, normy v nadväznosti na biometrické pasy, je veľmi dôležitá toto vlastne rozširuje šengenské aky. Samozrejme, že my sa pozeráme na skladovanie takýchto údajov e, na samotnom pase a um, z tohto budú vyňaté deti, ktoré sú mladšie ako 12-ročné. Budeme musieť zharmonizovať našu vnútroštátnu legislatívu. E, spravovanie týchto údajov, pokiaľ ide o biometrické údaje, ktoré sa používajú na pasoch, Eh, je mimoriadne dôležité. Komisia bude musieť zabezpečiť patričný dohľad v nadväznosti na eh, údaje, ktoré sú zahrnuté do biometrických pasov a jednak eh, tie údaje, ktoré sú uchovávané na hraniciach, ale aj v databankách, hlavne tam, kde platí aj vnútroštátna legislatíva. Chcela by som pritom um, upútať vašu pozornosť uh, na to, že sú aj také osoby, ktorých otlačky prstov nie je možné odobrať a bude to veľmi ťažké potom pre osoby, ktoré sú z nejakých uh, dôvodov invalidnými, um, mať takéto pasy. Ďakujeme, pán Masakis, jedna minúta, vážený pán predseda. Nejaký človek, ktorý um, koná v súlade e, so zákonom, by sa nemal báť e, takýchto vecí. A preto vítam tieto biometrické údaje na pasoch. A pre, chcel by som e, naznačiť jednu vec, ktorá sa týka budúcnosti, pretože samozrejme, že tie biometrické údaje neostávajú vlastne rovnaké od detstva do dospelosti, okrem DNA. DNA tá je s vami od e, narodenia až po smrť. Dnes je možné vlastne identifikovať niekoho e, mnoho rokov po smrti, ak máme, e, povedzme, nejaké vzorky kosti takéhoto človeka. Takže takáto technológia, ktorá e, sa spája s DNA, to je rýchla záležitosť, ľahká, lacná záležitosť E, to je vec, ktorá sa dá naozaj zistiť e, z kvapky krvi. A preto by som chcel predložiť takúto možnosť, že či by sme vlastne e, otlačok DNA nepoužívali ako jedinú biometrickú identifikáciu, ktorá zaručenie je vlastne pre jedného jednotlivca tá istá počas celého veku. Veľmi pekne ďakujeme, pán Macakis, pán Pirka, jedna minúta, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem Karlosovi Koeliovi a gratulujem mu k tejto správe. E, naozaj e, sme sa obávali toho, že táto správa nebude vypracovaná v takejto kvalite, ale skutočne by sme boli veľmi radi, keby sme mali aj ostatné správy v takejto kvality. Karlosovi e, Koeliovi som jasne naznačovala od samého začiatku, že v tejto správe ide aj o bezpečnosť detí a e, ide o to, aby sme mali bezpečné pasy a aby sme vlastne práve e, vďaka odlačkom prstov skutočne okamžite mohli zistiť, e, že či skutočne ide o tú osobu, ktorá predkladá takýto pas a ktorá vlastne prekračuje hranicu. A toto je cieľ vlastne zabezpečiť práve bezpečnosť detí a týmto by sme to mali dosiahnuť. Teraz sa diskutuje o tom, že či to bude vo veku 6 rokov alebo 12 rokov, to je vec techniky a už aj zo 6, už je, vo veku 6 rokov je možné otlačky prstov odoberať takýmto deťom. Pre mňa je vlastne samozrejmosťou, že by sa mali tieto údaje bezpečne uchovávať. O tom nemáme čo diskutovať, to je záležitosť právneho štátu. A ak máme mať takéto bezpečné pasy, a skutočne plniť všetky e, požiadavky, tak v tom prípade naozaj Európska únia urobila veľký krok dopredu v záujme detí a proti pašovaniu detí. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi Barovi. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Celý parlament e, vzdal poctu práci e, pánovi Koeliovi a ja by som sa chcel pridať k tým, ktorí sa vám poďakovali za vašu prácu, pán Koelio. Keď berieme do úvahy tie e, slova, ktoré vyslovil Gérard Depré, ale aj ostatní, je skutočne veľmi dôležité, aby sme používali stále e, spolahlivejšie biometrické údaje, údaje, ktoré sa dajú porovnávať, údaje, ktoré nám naozaj umožnia urobiť istý pokrok v tejto oblasti. A preto máme ďalšie plány, ako by sme lepšie využívali tú techniku, ktorá je k dispozícii a pozeráme sa aj na veľmi vyspelé e, typy technológií, aby sme zabezpečili e, tieto veci v tejto oblasti slobody a bezpečnosti. A preto som veľmi potešený tým, že sa parlament veľmi angažuje v tomto úsilí a snaží sa zlepšiť bezpečnosť identifikácie detí, pretože to je niečo, čo by malo naozaj zabezpečovať bezpečnosť deťom. A práve preto e, som sa pýtal, že či máme už dôkazy o tom, že tieto identifikačné procesy skutočne budú fungovať. A len e, keď začneme e, tieto typy pasov používať, tak vlastne zistíme, že či je to skutočne efektívna, účinná práca. Ale e, sme presvedčení, že keď budeme lepšie identifikovať e, deti, tak budeme tým pádom aj zvyšovať ich bezpečnosť. Takže tento kľúčový cieľ musíme mať stále na mysli. Chcel by som odpovedať na niekoľko otázok, ktoré tu padli. V prvom rade by som chcel celkom jasne povedať, že komisia vždy zdôrazňovala dôležitosť e, ochrany údajov. A to sú veci, o ktorých sme konzultovali aj v základnom návrhu. A pán Coelho predniesol niekoľko pripomienok a komisia samozrejme tieto pripomienky zobrala do úvahy. A takisto by som chcel veľmi jasne povedať, že keď ide o identifikačné znaky a harmonizácia našich noriem s normami ICAO je mim, mimoriadne dôležitá. Ide o medzinárodnú organizáciu pre civilnú letectvo. A toto eh, sme vlastne navrhovali aj eh, v priebehu nášho dialogu eh, so Spojenými štátmi americkými. A práve tak by som vám chcel pripomenúť, že keď ide o pasy detí, prirodzene, že je to spojené aj s istými nákladmi, ale e, toto je záležitosť jednotlivých členských štátov. A ja skutočne e, si myslím, že pas potrebujete len vtedy, keď vycestovávate vlastne e, mimo Európsku úniu. Inak vám stačí nejaký osobný preukaz, nejaký občianský preukaz. A Každopádne samozrejme budeme brať do úvahy existujúce pravidlá v rámci EÚ, ktoré sa týkajú um, nezletilých osôb, ktoré cestujú bez doprovodu a prirodzene, že aj komisie, aj rade záleží na tom, aby uh, sme zvýšili stupeň ochrany detí. A parlament samozrejme uh, sa vyslovil v tom slova zmysle, že by chcel, aby sa urobili Eh, urobili isté štúdie. To by som samozrejme chcel podporiť a preto eh, by som chcel eh, znovu poďakovať parlamentu, pretože nám znovu dokázal, akí sú konštruktívni členovia parlamentu vtedy, keď sa predkladá takáto európska legislatíva. A teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Koeliovi. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že z tejto rozpravy e, môžeme e, vyvodiť poučenie, že v tomto parlamente skutočne ide o to, aby sme prijali efektívne opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi a hlavne proti obchodovaniu s deťmi. Toto je hlavným cieľom, ktorý sledujeme v nadväznosti na tento nástroj. To bolo celkom jasné zo všetkých tých e, preslovov, ktoré tu odzneli. Ja chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa prihlásili do tejto rozpravy. A pani Rúre chcem povedať, že jej príspevok bol kľúčovým príspevkom a pán Baro, francúzske predsedníctvo k tomuto naozaj tiež prispelo. A chcel by som sa poďakovať za všetkým inštitúciám za tento dokument, ktorý sme vypracovali a takisto komisia a rada odsúhlasila, že sa vypracujú isté štúdie, ktoré sme žiadali. A Tie štúdie tu boli spomínané. A nakoniec pán predseda, pán Bejks e, sa pýtal na to, že či bude možné povedať, že vydávanie pasov je dostatočne bezpečné. K tomuto môžem povedať len toľko, že veci sú odlišné v jednotlivých členských krajinách. Sú samozrejme isté opatrenia v istých krajinách, ktoré sú veľmi prísne. A Bohužiaľ, Európska únia nemá patričné kompetencie v tejto oblasti, v oblasti vydávania pasov, pretože za to zodpovedajú jednotlivé členské štáty. A preto som bol veľmi potešený tým, čo som počul od pána Baroa, že je ochotný, aby sa pristúpiť k tomu, aby sa komisia zamerala na túto záležitosť, pretože samozrejme že nebude dostatočná bezpečnosť, pokiaľ naozaj nebude bezpečné aj vydávanie cestovných dokladov. Musíme mať istú garanciu, že európske pasy sú skutočne veľmi bezpečným nástrojom. Veľmi pekne ďakujeme, pán Koelio. Teraz by sme uzavreli túto rozpravu a hlasovať o nej budeme zajtra o 12. A teraz by sme prešli na ďalší bod nášho programu. Je to správa pána Kapata. Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a komisie, čiže európskych inštitúcií. Pán Kapato. Slovo má pán Kapato.